Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, nous ouvrons... Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Máme polhodinový sklz, ale zahajme už našu prácu a máme čas iba do 19.00. To znamená, že musíme skrátiť trvanie našich dvoch panelov v prvom paneli budeme hovoriť o viacročnom finančnom rámci po roku 2020 a v druhom paneli budeme hovoriť o možných nových zdrojoch, vlastných zdrojoch európskeho rozpočtu. Poprosím všetkých teda, ktorí sa budú vyjadrovať, aby boli struční, aby dodržiavali predpísaný čas. Veľmi srdečne vás ešte raz vítam všetkých, ktorí pochádzate, ktorí ste prišli z národných parlamentov. Vítam aj poslancov Európskeho parlamentu a vítam osobitne pani Evgeniu Angelovu, ktorá je podpredsedníčkou Finančného a rozpočtového výboru Národného zhromaždenia Bulharskej republiky, ktorá bude predsedať druhému panelu tohto zasadnutia medziparlamentného výboru. Medziparlamentné výbory sú veľmi dôležité, aby sme posilňovali vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami, najmä pokiaľ ide o tieto rozpočtové a daňové záležitosti. Prvé zasadnutie medziparlamentného výboru sa teraz bude sústrediť na viacročný finančný rámec po roku 2020. A ako riešiť nové problémy, výzvy, priority a ako ich financovať. Teraz prežívame kľúčové obdobie. Musíme konzultovať Európsky parlament aj národné parlamenty a rozpočtový výbor EP sa rozhodol, že pripraví dve strategické iniciatívne správy. Jednu k viacročnému finančnému rámcu a druhú k reforme vlastných zdrojov. A tieto správy eh, by mali byť tento týždeň vo výbore schválené a v marci by mali byť schválené aj v, na plenárnom zasadnutí. No a k vlastným zdrojom patria samozrejme príjmy z cieľ, ktoré predstavujú teraz necelých 10 príjmov európskeho rozpočtu. Tieto správy predstavia pozíciu Európskeho parlamentu a Európska komisia v máji tohto roka predstaví svoju pozíciu k týmto problémom. Teraz niekoľko pravidiel e, tohto dnešného zasadnutia. Pokiaľ ide o rečnícke časy a vyjadrenia e, rečníkov. Budeme sa snažiť, samozrejme ako vždy, aby čo najviac poslancov mohlo vyjadriť svoje názory, i keď máme obmedzený čas. A plenárka takisto sa predlžila, takže o to menej času máme teraz. Bohužiaľ asi nebude možné, aby sa všetci dnes vyjadrili, ale Zajtra popoludní budeme mať ešte jedno zasadnutie, na ktorom to budeme môcť do určitej miery dobehnúť. Prosím všetkých kolegov, aby sa držali teda rečníckého času 2 minú, minúty. Na časomiere hore budete vidieť e, pridelený čas. No a e, budeme sa snažiť samozrejme všetko zvládnuť, ale bohužiaľ budeme musieť byť prísni na e, stoloch pred vami máte dve kartičky. E, jedna kartička je zelená. Tá sa týka toho panelu o viacročnom finančnom rámci a žltá karta sa týka panela s témou e, nové vlastné zdroje. Ak sa chcete vyjadriť, prosím, vyplňte jednu z týchto kartičiek a dajte túto kartičku salovým zamestnancom. Toto pravidlo platí pre národných poslancov aj európskych poslancov. No a my budeme pridelovať ehm, čas podľa následovného kľúča dvaja národní poslanci a potom jeden európsky poslanec a potom znova. Pani predsednička, ak to bude potrebné, prípadne ešte uspôsobíme tento vzorec počas eh, rozpravy. Teraz dostanú slovo spravodajcovia k viacročnému finančnému rámcu Izabel Toma a Jan Olbricht. Neviem, ktorý z nich e, sa vyjadrí ako prvý. Izabel Toma, nech sa páči. Ďakujem, budem hovoriť po francúzsky. E, chcem vás privítať, milí kolegovia z národných parlamentov. E, vítajte medzi nami. A musím povedať, že pre nás tu v Bruseli alebo v Štrasburgu ste našou druhou polovičkou. Pokiaľ ide o, e- o európsky rozpočet, e, všetci um, sa na tom podielame, pretože my hlasujeme o výdavkoch a vy hlasujete o príjmoch. A mali by sme um, ideálne, v ideálnom prípade spolupracovať čo najlepšie, ale bohužiaľ uh, v reáli to nie je úplne tak a dosť zriedka e, sa stretávame. Mali by sme sa stretávať viac, mali by sme byť komplicmi, tak povedať, tak povediac. E, máme samozrejme aj trošku odlišné záujmy, niekedy až protichodné. A to preto, že súčasná štruktúra príjmov európskeho rozpočtu je taká, že keď e, zvyšujeme európsky rozpočet, e, tak máme dojem, že to znižuje národné rozpočty a keď zasa e, zvyšujeme národné rozpočty, tak znižujeme európsky rozpočet. O tomto budú hovoriť aj spravodajcovia pre vlastné zdroje my teraz musíme zmeniť štruktúru príjmov európskeho rozpočtu. Toto je veľká výzva, o ktorú tu ide a preto e, v našom rozpočtovom výbore navrhujeme, aby otázka budúceho VFR e, viedla k zlepšeniu situácie, aby sa e, zmenila štruktúra príjmov európskeho rozpočtu. Niektorí hovoria, že my chceme, aby európsky rozpočet bol autonómny, ale to, um, o to nám nejde. My chceme zachrániť európsky rozpočet. To je náš hlavný cieľ. A uh, keď zachránime európsky rozpočet, zachránime aj Európsku úniu. Pretože teraz v súčasnosti konštatujeme, že VFR E, na roky 2014-2020 bol nižší ako VFR e, obdobia predtým. Bol to VFR, ktorý bol nedostatočný, zle vybavený, boli tam veľké škrty. Tento viacročný finančný rámec trpel z rôznych dôvodov a v dôsledku mm, všetkého, čo sa stalo, ekonomických obmedzení a tak ďalej, tou najväčšou obeťou boli európsky občania a takisto európske regióny, európsky výskumníci, študenti, všetci príjemcovia európskeho rozpočtu tým trpeli. Najbližší VFR nám takisto pripravuje rôzne výzvy a Um, toto je naozaj veľmi zložitý diskurs, uh, sú tam uh, veľmi často protichodné argumenty a občania sú v tom dosť stratení. Tradičné politiky Európy sú napríklad poľnohospodárska politika, ale Európa tu má teraz aj obrovské nové výzvy, ako utečenci, boj proti terorizmu. Európa sa teraz bude starať aj o obranu, alebo o obranný priemysel, presnejšie povedané. Európa sa bude venovať verejným investíciám a tak ďalej, čiže má tu nové úlohy. Ale otázkou je teraz, či Európa bude dostatočne finančne e, vybavená na toto všetko. Všetci Politici, ktorí ohlasujú tieto nové úlohy Európskej únie, sa nezamýšľajú nad tým, či na to máme dosť peňazí my ako poslanci rozpočtového výboru tvrdíme, že táto situácia jednoducho nemôže pokračovať. My sme vytvorili šengenský priestor, odstranili sme hranice. Teraz prežívame takisto veľmi zložitú medzinárodnú situáciu. Musíme jednoducho investovať do európskej obrany, ale potrebujeme na to dodatočné peniaze. Takto vyzerá dnešná situácia. A my chceme teraz seriózne začať diskutovať o európskom rozpočte, ktorý musí byť dostatočne vybavený na to, aby zvládal všetky tieto ohlásené ambície a prezentované ambície. Um, diskutujeme samozrejme aj s radou a mnohé členské štáty oznamujú, že tých 12 miliard, ktoré stratíme, pretože Veľká Británia odíde z EÚ, že tých, týchto 12 e, miliárd e, by nemalo byť uhradených z nových príjmov. Um, hovoria nám, že musíme nejako obmedziť priority, musíme robiť škrty, a to najmä v tých starších politikách Európskej únie. Rozpočtový výbor EP ešte nehlasoval o správach a všetko, čo hovorím tu, je ešte podmienené piatkovým hlasovaním vo výbore a marcovým hlasovaním na plenárnom zasadnutí EP. Ale vidíme tu už, uh, aký je kontext a väčšina poslancov Európskeho parlamentu sa na tomto zhoduje. Tradičné politiky EÚ sú tzv. politikami solidarity, ako kohezná politika, sociálny fond EÚ alebo spoločná poľnohospodárska politika. A to sú zároveň ale aj investičné politiky a sú naviazané na vnútorný trh. A ak chceme skutočne Európu, tak by sme nemali škrtať e, v týchto základných pilieroch sú to naozaj tie oporné piliery, na ktorých spočíva Európska únia. Tu by sme naozaj nemali škrtať, ak chceme e, dobudovať Európsky dom, e, pretože ak chceme urobiť prístavbu domu, tak nemôžeme brať e, materiál zo základov domu. Ako som už povedala, tieto staré európske politiky sú politiky solidarity. Viažu sa na jednotný trh, a európsky občania od nás očakávajú plnenie týchto politik. A takisto sú to investičné politiky, najmä kohezná politika. To je najväčší investičný e, rozpočet Európskej únie v súčasnosti. Niektorí nám šuškajú do ucha, že riešením by mohlo byť aj to, keby sa kohezná politika vyhradila iba pre regióny, ktoré sú v najväčších ťažkostiach. V dlhodobom výhľade by ale dôsledkom bolo, že členské štáty, ktoré by málo profitovali z e, koheznej politiky, e, by nakoniec e, tým boli sklamaní alebo nedostatočne uspokojení a to by opäť neviedlo e, k dobrým, k dobrým pomerom v Európskej únii. Je to zastaralý prístup. E, každý musí profitovať z investícií. Či už ten štát je čistým prispievateľom do rozpočtu alebo nie. E, často neviem, či som prekročila rečnícky čas. Ja som myslela, že mám 10 minút, prepačte. Uh, tak to musím ukončiť. Bola som zle informovaná o mojom rečníckom čase, pán predseda. No a na záver ešte poviem, že my sme si urobili e, výpočet, ako by to bolo, keby sme zachovali existujúce politiky bez zvýšenia. To je takisto ťažké. Potom sme pripočítali ešte nové politiky, ktoré boli pridané do rozpočtového rámca a napríklad e, riešenie nezamestnanosti mladých alebo riešenie utečeneckej otázky a takisto hranice. My sme to všetko spočítali a takisto sme zohľadnili požiadavky rady ohľadom budúcej e, politiky e, obranného priemyslu Európskej únie. No a my sme vypočítali, že do ďalšieho VFR by sme potrebovali 1,3 HDP, aby teda sme boli dostatočne vybavení. Toto by bolo racionálne riešenie. Možno ste niektorí eh, šokovaní týmto číslom. Vy stále čakáte číslo okolo 1% HDP, ale musím povedať, že to, čo sme my vypočítali, to je racionálne podložené a toľko peňazí potrebujeme, ak máme splniť všetky tie nové očakávania, ktoré E, ľudia kladú na Európsku úniu. Teraz e, pomocný spravodajca Jan Olbricht, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Len niekoľko pripomienok i z mojej strany ako spolu spravodajca. Budem hovoriť, budem hovoriť po anglicky, aby e, som trošku uľahčil celú diskusiu. Tá reálna otázka, ktorej čelíme všetci spolu, národné parlamenty i my tu v Európskom parlamente je, vieme presne, čo sa udeje po roku 2020. Otázka je, vieme, čo nastane po roku 2020 s európskym rozpočtom a takisto pri rôznych aktivitách, ktoré uskutočnia člen, e, členské štáty. Odpoveď je veľmi jasná, nevieme. Nevieme, čo nastane po odchode Británie v marci 2019 a celá diskusia, ktorá bola popísaná pani Tomás, je to diskusia o tom, čo očakávame od Európskej únie po roku 2020. Čiže to je prvá otázka. Čo očakávame od EÚ? Ako bude vyzerať EÚ po roku 2020? Čo by sme chceli urobiť spolu a aké budú spoločné činnosti a koľko to bude stať? kde sú peniaze. Nejde o to teraz povedať, že urobíme všetko. Čiže odkiaľ pôjdu peniaze a aké bude politické rozhodnutie. A ďalšia otázka je, budeme pripravení, budeme mať dostatok financií pre operačné programy, pre štrukturálne fondy, budeme pripravení alebo nie. Čiže budeme pripravení k 1. januáru 2021. Na to, aby sme boli pripravení, musíme všetko sfinalizovať na ne, najneskôr do polovice roka 2019. Čo si my myslíme ako parlament je sfinalizovať minimálne nariadenie o viacročnom finančnom rámci pred európskymi voľbami. Pokiaľ to nesfinalizujeme, nedokončíme, bude to trvať zrejme rok 2019 i 2020 a všetko sa omešká, čo nebude žiadna novinka v Európskej únii, ale radi by sme sa tomu vyhli a radi by sme okamžite začali po roku 2020. Takže toto je politická otázka. Sme pripravení to urobiť rýchlo? Počas 6-7 mesiacov proces, ktorý zvyčajne trvá 2 roky. A je to pomerne zaujímavý príklad, pretože si to vyžaduje dohodu medzi vládami, myslím teraz vládami členských štátov, členskými štátmi a dohoda i s Európskym parlamentom. Chcem vám len pripomenúť, že pri ročnom rozpočte eh, je hlasovanie eh, kvalifikovanou väčšinou v Rade. Pre VFR je to jednomyselnosť v Rade. Rada to musí jednomyselne schváliť a preto je to iný postup, okre, okrem jednomyselnosti to potom rada pošle parlamentu a na základe procedúry budeme mať príležitosť e, e, na základe postupu spolurozhodovania môžem povedať áno alebo nie. My sme samozrejme pripravení spolupracovať už teraz, nečakať len na radu, ale chceme, aby rada a členské štáty vrátane národných parlamentov mali túto politickú vôľu to urobiť spolu čo najskôr pretože ak nie, nebudeme pripravení pred voľbami. My, to neznamená Európsky parlament, my ako Európska únia nebudeme pripravení pred novou, pred tým, jak, ako sa ujme úradu nová Európska komisia, nebudeme z politického hľadiska pripravení a všetko bude otvorené, respektíve znovu otvorené. Takže na záver chcem povedať, a myslím, že to bude diskusia, ktorú budeme mať i zajtra, Debata o VFR je diskusia o všetkých politikách Európskej únie. Je to politická diskusia, ktorá sa týka budúcnosti EÚ po Brexite. Nejde len o to, koľko to bude stáť, ale otázka je, čo chceme robiť spolu po Brexite. Ďakujem. Merci, monsieur Olbricht. La... Ďakujem, pán Olbricht. Teraz Daniele Vioty, spravodajca pre rozpočet na e, rok 2018 a oznámil, že bude hovoriť len 7 minút, za čo mu veľmi ďakujem. Ďakujem, um, pán predseda. Takže uh, ja ako Talian začínam túto diskusiu o rozpočte. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí prišli uh, tento parlamentný me, me, tento medziparlamentný výbor je veľmi dôležitý a tento rok potrebujeme, ako povedala pani kolegyňa Toma aj pán kolega Olbricht, musíme sa zamýšľať nad VFR a musíme sa e, tým už začať seriózne zaoberať. Rok 2018 bude osobitne dôležitý rok v tomto kontexte komisia, Európska komisia začne procedúru definovania nového viacročného finančného rámca a budú pokračovať a uzavrú sa rokovania o Brexite. Návrh rozpočtu na rok 2019 e, bude teda e, procedúra plný, plná víziev a bude to posledný rozpočet, ktorý sa bude e, schváľovať v rámci súčasného VFR a tento parlament e, bude musieť e, dať nejakú kontinuitu e, našim politickým prioritám. A ja sa chcem teraz zamerať na tri hlavné body ako spravodajca. Samozrejme, okrem bežných činností, ktoré sú v, roz, v ročnom rozpočte Európskeho Eh, parlamentu ako eh, výskum, rast a tak ďalej. Ja chcem hovoriť o tom skutočnom sociálnom pilieri, o pilieri sociálnych práv, eh, pretože musíme obnoviť teraz dôveru občanov v sociálnu politiku Európskej únie. Máme tu teraz veľké migračné toky a tie musíme riešiť paralelne s E, pomocou pre štáty, odkiaľ prichádzajú tí migranti. My musíme eliminovať príčiny, ktoré motivujú ľudí migra- migrovať. No a musíme posilniť takisto európsku obranú politiku. V Göteborgu naši e, lídry štátov definovali um, ako jednu z veľkých tém nezamestnanosť mladých môj predchodca, pán Muresan, odviedol e, vynikajúcu prácu. V roku 2019 potrebujeme ale nové rozpočtové prostriedky pre záruku pre mládež. Urobilo sa už veľa, ale e, línia, línia 3 Európskeho parlamentu je ešte stále podfinancovaná takisto EASO, Frontex a integračné programy pre uh, migrantov. Uh, potrebujeme ich uh, všetky vybaviť lepšími finančnými prostriedkami. Pokiaľ ide o európsku obranu, komisia pripravuje iniciatívu vo výške 12 miliónov eur. Vysoká zástupkyňa pani Mogherini s ministrami obrany členských štátov podpísala už túto iniciatívu a na, v tejto téme musíme skutočne urobiť e, pokrok, pretože Európska únia sa konečne musí stať hráčom na medzinárodnej šachovnici, medzinárodnej, v medzinárodnej politike. Musíme byť konania schopní. Kolegyne, kolegovia, ako vidíte, na to všetko potrebujeme skutočný rozpočet, dobre vybavený rozpočet, nejde len o ďalší VFR, ale aj o budúci rok, o rok 2019. Potrebujeme reálne peniaze. E, my potrebujeme skutočnú strategickú ekonomickú politiku EÚ, nie iba taktickú politiku. Ehm, po minulé roky sme boli svedkami atomizácie európskeho rozpočtu séria e, finančných nástrojov bola vytvorená, ktorá je mimo európskeho rozpočtu a tieto finančné nástroje nepodliehajú demokratickej kontrole Európskeho parlamentu. Sú to určité finančné techniky alebo rozpočtové techniky, ktoré sa vytvorili po minulé roky, mám na mysli najmä fond EFSI, ale Európsky parlament musí vykonávať svoje právomoci tak, ako mu vyplývajú zo zmluv Nejde o to, že my by sme chceli vykonávať tieto právomoci a všetko kontrolovať, ale je to zakotvené v zmluvách. A preto takýto prístup um, teda vytváranie finančných nástrojov, ktoré nepodliehajú ehm, demokratickej kontrole, to môže viesť k posilneniu technokratickej politiky. Európsky parlament ehm, niekedy nedokáže odolať eh, silnému nátlaku zo strany rady. A takisto je potrebné eh, pridávať nové zdroje do európskeho rozpočtu. A preto vy, kolegovia a kolegyne v národných parlamentoch, eh, musíte spolupracovať s nami a musíme um, využiť tieto naše spoločné pracovné dni na to, aby sme diskutovali práve o tejto problematike. Keď sa vrátite do svojich hlavných miest, uh, prosím, vyvíjajte tlak na svoje vlády. Uh, a ja takisto samozrejme uh, toto budem robiť. Ako viete, 4. marca Talianskou čakajú neľahké voľby. Neviem ešte, kto bude vo vláde, ale musíme E, vyvíjať tlak na vlády, aby e, už nepokračoval tento mechanizmus rozdrobovania. Dúfam, že táto diskusia bude príležitosťou na to, aby sme si definovali spoločnú pracovnú stratégiu. My sme jediní e, reprezentanti občanov, my sme boli zvolení či už vo všeobecných národných voľbách alebo v európskych voľbách. Musíme spolupracovať, aby sme na konci roka mali realistický rozpočet, ktorý bude schopný riešiť e, tie výzvy, ktoré teraz pred nami stoja. Toto od nás očakávajú európsky občania. Ďakujem. Ďakujem, pán Vioty. Vy ste hovorili o e, dôsledkoch e, nedostatočne vybaveného viacročného finančného rámca. Súčasný VFR bol e, uväznený v korzete na 7 rokov. Výdavky boli obmedzené týmto korzetom, potom prišli nepredvídané problémy a e, uvedomili sme si, aké limity má európsky rozpočet. No a my v našom e, rozpočtovom výbore často hovoríme o tzv. rozpočtovej galaxii. Tu vidíte taký pekný graf, ako to funguje. Sú tam všetky tie transfery, e, finančné nástroje, osobitné finančné e, nástroje. Neviem, ako to vy vnímate v národných parlamentoch, ale ja si myslím, že ani vy nemáte úplnú kontrolu nad týmito finančnými e, nástrojmi, ktoré sa vymykajú kontrole Európskeho parlamentu. Mali by sme teda e, veľmi pozorne tieto nástroje sledovať a mali by sme opäť zjednotiť európsky rozpočet, všetky tieto nástroje dať pod jednu strechu opäť. Je tu medzi nami teraz Jordi Sole, dostane slovo takisto na 7 minút, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Budem povedať po anglicky. Chcem srdečne privítať kolegov z národných parlamentov, chcem vyzdvihnúť niektoré body budúceho viacročného finančného rámca, e, teda tie, ktoré považujem za dôležité. Ten prvý. VFR po roku 2020, najmä pokiaľ ide o rámec, ktorý e, vlastne sa týka 7 rokov. Nejde tu len o čísla, ale ide preto všetkým o politickú víziu. E, rozpočet je vlastne pretlmočením politickej vízie, jeho pretlmočením do čísel. Teda musíme si najprv povedať, čo musíme robiť, čo chceme robiť a čo už nechceme robiť ďalej a čo nemôžeme robiť. Musíme si povedať, kam smerujeme, pokiaľ ide o politické ciele a ako tieto ciele pretlmočíme do čísel. Teda základnou otázkou je, aby sme mali spoločné ciele a aby sme sa rozhodli, ako budeme financovať. Otázka ale znie. Máme takéto spoločné ciele? Máme spoločnú víziu toho, čím by sa Európska únia mala stať v najbližších rokoch Mali sme intenzívnu diskusiu o budúcnosti Európskej únie prv, ako by sme diskutovali o financiách. A ak takáto diskusia prebehla, dospeli sme ku spoločnému cieľu. Napriek dobrým úmyslom Európskej komisie mám o tom pochybnosti. Po druhé, aby sme vedeli, kam smerujeme, je dôležité, aby sme vedeli, kde sa teraz nachádzame. E, máme tu len 1%, e, ktoré tvorí vlastne, ktoré, ktoré tvorí e, rozpočet Európskej únie ako podiel z národných rozpočtov. A preto tu máme skutočné výzvy, ktoré sa veľmi zintenzívnili v poslednom období. Súčasný rozpočet nehovorí o veľkých ambíciách, pokiaľ ide o integrovanejšiu Európu. Preto ja si myslím, my tu v parlamente by sme mali byť ambiciozni a mali by sme navrhnúť taký objem zdrojov pre budúci rozpočet, ktorý bude reflektovať politickú vilu, bôľu a bude smerovať ku silnejšej Európskej únii. Tretí bod. podľa nás musí byť rozpočet zosúladený s cieľom udržateľného rozvoja a musí byť definovaný obsiahlým spôsobom. Inými slovami, európsky rozpočet musí poskytnúť odpoveď na výzvy udržateľného vývoja. Teda európsku odpoveď na tieto veľmi naliehavé výzvy. My preto navrhujeme, aby sa budúci VFR e, týkal napríklad rastúcich e, nerovností medzi ľuďmi a územiami v rámci EÚ. Rozpočet, ktorý sa zameriava na ochranu planéty, bojom proti klimatickým zmenám a podpore e, energetického prechodu. Viete, že v Paríži členské štáty podpísali Parížskú klimatickú dohodu a teraz je čas, aby sme konali. Európsky rozpočet eh, mal, by mal byť zelený. A keď pán Barozo pred niekoľkými rokmi navrhol, že potrebujeme 20 zdrojov pre eh, tento cieľ, mali by sme to zvýšiť na 30 v budúcom viacročnom finančnom rámci a musíme zohľadniť medzinárodné záväzky, ako napríklad už spomenutý Parížský dohovor o udržateľných cieľoch. A metodológia na výpočet nákladov na e, klímu by sme mali revidovať mali by sme zabezpečiť e, aj primerané monitorovanie. Ďalšou prioritou by malo byť viac investícií do našej budúcnosti, do budúcich generácií na programy a akcie, ako je Erasmus e, alebo zamestnanosť mládeže, tiež e, technológie budúcnosti, pokiaľ ide o výskumné programy, budúca, infraštruktúra budúcnosti a a zabudáme aj na kultúru, teda mali by sme investovať aj viac do kultúry. Investície do výskumu a inovácií by mali byť zvýšené, najmä pokiaľ ide o zameranie sa na e, aspekty životného prostredia. V súčasnom rámci e, e je príliš málo zdrojov venovaných e, pre túto oblasť. No a pokiaľ ide o nástroj Connecting Europe, prepojené Európy, by sme sa mali zameriavať viac na cezhraničné energetické a dopravné siete. No a o, na záver, naša skupina by mala e, vykonávať proaktívnu migračnú a integračnú politiku a to by sa malo zohľadniť aj v budúcom viacročnom finančnom rámci. Obávam sa totiž, keď hovoríme o migrácii, sústredujeme sa príliš na bezpečnostné e, aspekty a externalizáciu hraníc. My ale musíme hovoriť aj o rozumnom riadení migračných tokov, aby boli bezpečné a legálne. A musíme mať viac zdrojov na humanitárnu pomoc, aby sme mali funkčné programy presídlovania a aby sme v krajinách mohli prijať viac utečencov, aby sme mali integračné politike, ktoré umožnia utečencom a migrantom e, legálne zamestnanie. No a posledný bod. Myslíme si, že Európska únia musí byť politicky a finančne konzistentná. Tým myslím, že to, čo chceme dosiahnuť v rámci EÚ, by malo byť podporované aj mimo EÚ vo svete. Takže musíme podporovať demokraciu, mier, ľudské práva a tiež udržateľný rozvoj. A na to potrebujeme silnú Európu ako globálneho hráča. Ďakujem, pán Sole. Teraz dám slovo e, tým, ktorí požiadali o slovo. Jediné zelené kartičky sme dostali od národných poslancov. Všimol som si, európsky poslanci teda sa neprihlásili do tej zelenej diskusie. Pani Ann Mulder z holandského parlamentu sa vyjadrí ako prvý, prvá. Hier, Prepačte, to je pán Mulder. Budem hovoriť po, po holandsky. Kern van de Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že e, kľúčová otázka je, že euro môžete minúť len jedenkrát a to si všetci musíme uvedomovať. To znamená, že v politike musíme príjmať ťažké voľby a keď hovoríte, že miniete viac peňazí, musíte povedať, e, kde ušetríte. A ja som trošku e, nespokojná s tým, keď hovoríme len o cieľoch a hovoríme o tom, že parlament má míňať viac a treba presvedčiť vlády o tom, že je to nevyhnutné. No keď chcete minúť viac, to znamená, že národné parlamenty buď musia sami zabezpečiť úspory, alebo krajiny musia zvyšovať dane. A môžete si byť istí, že to nám popularitu nezvýši, keď budeme musieť buď zvýšiť dane, alebo budeme musieť robiť škrty v zdravotníctve. Toto nie sú vôbec populárne opatrenia medzi občanmi a Európska únia bude menšia, čo bude dôsledok Brexitu a logický dôsledok by bol, že rozpočet by mal byť menší. Myslím, že v prvom rade sa musíme pozrieť na efektívnosť a účinnosť súčasných výdavkov. E, e, Európsky Dvor auditorov nám ukazuje niektoré veci, poukazuje na, právne let, na prázdne letiska a podobne. Sú to veci, ktoré sa občanom nepáčia. A čo európske zdaňovanie? Viem, že prebieha diskusia aj o tejto otázke. Keď eh, holandskí občania budú počuť o európskom zdaňovaní, tak eh, ich to skôr nahnevá. Takže otázku, ktorú si musíme položiť, je, čo má riešiť Európa. Európa musí riešiť zásadné cezhraničné otázky, migrácia, klíma, bezpečnosť. Týmto témam sa musí venovať a na základe toho musíme e, využiť súčasný rozpočet a na to sa musíme najmä za, e, zamerať. Ďakujem, pán Müller. A teraz pani Margarita Marquez má slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili, všetkým rečníkom. Ďakujem aj tieňovým a pomocným e, spravodajcom a spravodajcom. Začali ste prácu na príprave ďalšieho VFR. Mám tri pripomienky. Poprvé, kohezná politika. Ja podporujem to, čo povedala Izabel, Izabel Toma. Otázkou je, či oslobíme oslabíme koheznú politiku. Kohezná politika musí ostať silná a musí reagovať na nové výzvy. A preto ja hovorím často o novej generácii koheznej politiky. Podľa môjho názoru musíme integrovať iné politiky do politiky koheznosti. Napríklad, keď hovoríme o integrácii migrantov, kolega zo Španielska e, to spomenul, vo veľkých Um, európskych veľkomestách, potrebujú prístup k mm, školám, pracovným miestam. To je projekt koheznej politiky vo veľkých metropolách. Musíme teda konfrontovať politiku koheznosti s novými výzvami a nemali by sme oslabovať koheznú politiku. Druhá pripomienka. Vlastné zdroje európskeho rozpočtu. Áno, musíme zvýšiť účasť členských štátov. E, návrhy sú už na stole je potrebné začať rokovania, aby sme vysvetlili členským štátom, e, aká je disponibilita e, v novom rozpočte. Musíme ich presvedčiť, že keď chceme chrániť hranice a robiť politiku obrany, to sa týka najmä tých štátov, ktoré zvyčajne majú problém e, prispievať viac do európskeho rozpočtu. Náš premiér je otvorený novým otázkam, napríklad daní z finančných transakcií, daní z digitálnej ekonomiky a takisto aj uhlíkovej dani. Predseda hovorí, že o vlastných zdrojoch budeme hovoriť v nasledujúcom paneli. No a tretia pripomienka z mojej strany Euró- pardon, portugalský parlament vytvoril osobitný výbor, ktorý bude sledovať rokovania o VFR. Aj teraz, keď sa ešte rokuje o všeobecnom koncepte, ale potom takisto, keď budú prebiehať bilaterálne rokovania medzi Portugalskom a európskymi inštitúciami. A teraz dostane slovo José Manuel Fernández, portugalský poslanec Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Všetci vedia, že Európska únia má veľké ambície. Stratégia 2020 je toho dôkazom. Stratégia 2020 tu prijali všetci, všetky členské štáty, všetky parlamenty s 1% rozpočtu chceme urobiť všetko. Je to malý rozpočet, 1% HNP, je to malý rozpočet na tak veľké ambície. A táto naša diskusia by nemala prebiehať e, na základe takejto metódy. Mali by sme používať metódu adície. Malo by to ísť e, z dola nahor, nie naopak. Každý členský štát by si mal povedať, čo chce, čo si želá, ehm, čo si sľubuje napríklad od výskumu a vývoje, vývoja, ako chce podporiť mladých, ako chce riešiť koheziu, solidaritu, migráciu. A potom by sme to všetko spočítali a uvideli by sme, aká by bola výsledná suma ale keď povieme 1%, 1,1 parlament povie 1,3% HNP, to možno nie je tá správna metodológia, pretože ciele Stratégia 2020 sa e, ešte nenaplnili a ešte stále pretrvávajú. My chceme teraz riešiť aj obranu a musíme vyhovieť aj očakávaniam občanov. A čaká nás Brexit. To znamená, že stratíme asi 10 miliárd ročne. 1,3 HNP to nie je nejaká um, obrovská suma. To je ročne 175 miliard eur. To pre 27 štátov nie je veľa, ale umožní to reagovať primerane a realizovať určité veci. A teraz na záver ešte poviem, že nie je náhoda. Ehm, rada by mohla byť proti, samozrejme. Keď sa pozrieme na vyhlásenia všetkých členských štátov, tak si uvedomíme, že ani 1,3 nebude stačiť na všetky očakávania, ktoré členské štáty vyvolávajú u svojich občanov. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Vasil Kokos, nech sa páči za Rumúnsko. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o budúce financovanie Európskej únie, eh, musíme sa najskôr poučiť z minulosti a musíme sa poučiť zo súčasného VFR 2014-2020 a tam tie finančné prostriedky eh, boli použité na to, aby sme mohli eh, riešiť politické priority a prípadne aj krízy EÚ, ale tie zdroje, ktoré boli disponibilné v súčasnom VFR, boli príliš nízke, nestačia na to, aby sme riešili všetky súčasné ambície a problémy. A preto naozaj teraz je potrebná reforma štruktúry príjmov európskeho rozpočtu. Pán Mario Monti a jeho skupina v roku 2016 predložili návrhy a tieto návrhy by nám umožnili mať VFR, ktorý by bol stabilnejší, predvídateľnejší, a my teda potrebujeme skutočný systém ozajstných vlastných príjmov, ktoré by vybavili lepší európsky rozpočet. Potrebujeme aspoň o polovicu viac porovnateľne e, s rozpočtom členských štátov musí existovať určitá rovnováha medzi európskym rozpočtom a národnými rozpočtami. A tento európsky rozpočet samozrejme musí byť transparentne a demokraticky kontrolovaný. Dnes európsky občania nemajú veľkú dôveru e, v politiky na úrovni EÚ. A to z toho dôvodu, že za posledné roky e, sa vytvorili rôzne mechanizmy financovania, finančné nástroje. Máme celý VR e rôznych nástrojov na, na, rôzne, eh, na riešenie rôznych cieľov. A Európske občania toto musia všetko chápať transparentne a demokraticky. Tento systém je pre nich teraz príliš komplikovaný. Musíme túto komplexnú architektúru, finančnú architektúru Európskej únie nejako zmeniť. Potrebujeme európsky rozpočet, ktorý sa priblíži prioritám občanov. A teraz Joel Žiro generálny spravodajca eh, v finančnom výbore Francúzského národného zhromaždenia. Ďakujem, pán predseda. Eh, budeme hovoriť o vlastných zdrojoch až eh, v druhom paneli, ale odchod Veľkej Británie to je veľmi dôležitý faktor a budeme musieť opäť diskutovať o rôznych témach Minulý rok e, v Taline sme hovorili o téme rabatov. E, ja sa k tomu e, pravidelne vyjadrujem. Francúzsko platí o miliardu viac ako niektoré iné veľké krajiny, ako napríklad Nemecko v dôsledku toho systému rabatov. Francúzsko je ochotné zvýšiť svoj príspevok do európskeho rozpočtu, ale musíme otvorene diskutovať o účasti každého a CDU a SPD v Nemecku e, som veľmi rád, že si napísali do zmluvy zvýšenie príspevku do európskeho rozpočtu. No a pokiaľ ide o koheznú politiku, e, a tieto politiky sú naozaj základom európskeho projektu, sú nevyhnutné, ale myslím si, že je normálne, že bohatší pomáhajú chudobnejším v rozvoji. To je predsa princíp solidarity. Možno by sme mohli preorientovať určitú časť štrukturálnych fondov do teritórií, ktoré najviac trpia globalizáciou. Napríklad e, makroregionálne stratégie, tie sú garantom skutočnej európskej e, integrácie. A toto je cesta, ktorú by som rád e, preskúmal hlbšie. Ďakujem. Teraz Eder Gardia Zabal za Európsky parlament. Gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď hovoríme o rozpočte a o budúcnosti Európskej únie, často hovoríme o tom, čo treba urobiť spoločne viac vecí. A keď práve hovoríme o tom, čo, e, často sa hovorí o tom, že treba urobiť e, toho viac z, za menej. Myslím, že e, to takto nefunguje. To musíme si jasne povedať. A potom treba povedať, že keď chceme toho urobiť viac, potrebujeme mať väčší rozpočet a nemôžeme jednoducho akceptovať to, že sa bude robiť menej politik na Európskej únii, pretože nedokážeme dať k dispozícii dostatok peňazí. A dôkaz toho, že je to tak, e, je tento finančný rámec. Keď sme mali utečeneckú krízu, keď prichádzalo množstvo migrantov, keď sme chceli zrealizovať plány, investičné plány. Keď sme chceli preukázať e, solidaritu európsku, čo bolo potrebné? Bolo potrebné nájsť peniaze v iných programoch a škrty, robiť škrty v iných programoch. A ukázalo sa, že nie je možné jednoducho robiť uh, viac za menej. Uh, ak chceme napríklad mať spoločnú polnohospodárskú politiku, ak ju chceme udržať na spoločnej úrovni, Potrebujeme na to prostriedky. Ak chceme mať politiku súdržnosti vo všetkých regiónoch, alebo ke, môžeme sa rozhodnúť, že niektoré č, e, časti Európskej únie nebudú profitovať jednoducho z tejto e, politiky súdržnosti. Je to otázka solidarity. Solidarity z bohatších častí s chudobnejšími časťami. A myslím, že nie je možné jednoducho e, hovoriť o tom, že z tejto politiky neprofitujú niektoré iné krajiny. To sa týka i politiky rozvoja, politiky obrany a mnohých ďalších, ktoré boli spomenuté. Ďalšia vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, i keď mám veľmi málo času, je otázka flexibility, pretože rozhodneme teraz, čo sa má udiať v nasledujúcich desiatich rokoch. A keďže nemáme všetky odpovede, pretože nemáme ešte jasné otázky, potrebujeme istú flexibilitu. A za posledný e, komentár je zásadné, aby sme dospeli k záveru pred voľbami v roku 2019. Preto je veľmi dôležité, že tu máme zástupcov národných parlamentov, ktorí môžu tlačiť na ich vlády. Portugalsko spomenulo, spomenulo tieto rokovania. Pokiaľ my do konca nášho mandátu neprídeme k záveru, stratíme ďalšie dva roky, čo si nemôžeme dovoliť. John... Teraz John Lahart podpredseda rozpočtového výboru Írskeho parlamentu. Nech sa páči. Just... Ďakujem, pán predseda, niekoľko krátkých bodov. Všimol som si, že v Bruseli sa zameriavate príliš na, pokiaľ ide o Brexit, ide o dopad Brexitu na rozpočet Komisie a únie, ale myslím, tak ako tom bolo, keď Jana a Izabel navštívili e, Írsko. E, mali by sme hovoriť aj o dopadoch na Írsko, lebo žiaden iný štát nebude tak znášať dopady Brexitu ako Írsko. A v závislosti od typu Brexitu, ku akému dojde, náš hrubý domáci produkt, naša ekonomika môže zaznamenať dopad 4 e, až 9 v závislosti od toho, čo sa udeje s Brexitom do roku 2030. Takže tu nejde len o dopady na rozpočet, ale ide tu o to, že Írsko bude postihnuté tak, ako žiadna iná krajina Brexitom. No a potom ďalší bod Ide o tie piliere, priority, ktoré tu boli zmienené, teda e, migrácia, ktorá má veľký dopad na niektoré členské štáty, ktoré sú vlastne na frontovej línii. No a potom obrana, áno, volení zastupcovia hovoria veľa o kybernetickej bezpečnosti a ja viem, že to je citlivé, teda tu nejde len o posilňovanie vojenského rozpočtu, ale e, kľúčovou témou by mala byť aj kybernetická bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Maria del Marongulo. Dobrý večer budúci finančný, viacročný finančný rámec musí byť súčasťou našej vízie. Je to vízia silnejšej Európy a integrovanejšej Európy. Silnejšia a integrovanejšia Európa znamená Európu, ktorá bude schopná reagovať na priority a požiadavky našich občanov, a v tomto zmysle európsky rozpočet bol vždy eh, schopný podporovať ekonomickú súdržnosť, ako i zabezpečiť fungovanie nášho jednotného trhu. To znamená, že zásadná úloha, je to zásadná úloha nášho viatročného finančného rámca a tu si musí zachovať i v budúcnosti. Integrovaný vnútorný spoločný trh je zásadný z hľadiska ekonomickej prosperity Európy, ako i blahobytu našich občanov. V tomto zmysle chápeme, že existuje hlboké prepojenie medzi Eh, integrovaným vnútorným trhom a finančným rámcom a sú tu veľmi dôležité aspekty, výdavky na konkurencieschopnosť, výdavky na udržateľný rozvoj a pre Španielsko veľmi dôležitá polnohospodárska politika, ako i politika pre rozvoj komunít. Pre, podľa nás je dôležité investovať do budúcnosti Európy. Eh, v predchádzajúcich rokoch sa ukázal význam politiky súdržnosti, ako i e, komunitárnej politiky, pretože to boli zásadné investičné politiky Európskej únie, ktoré podporili konvergenciu, napomohli zlepšeniu regiónov, ktoré boli zaostalejšie a zároveň e, slúžili ako dôležitý impuls pre väčšiu konkurencieschopnosť a rozvoj zdrojov. Preto podľa nás je dôležité vnímať tieto politiky ako nástroj služby pre lepšiu súdržnosť ekonomickú, sociálnu a zároveň ich vnímať ako zdroj zdrojov, zdroj pre investície do budúcnosti Európy v záujme blahobytu európskych občanov. A pokiaľ ide o nový systém zdrojov, zdroje pre viacročný finančný rámec. E, pre viacročný finančný e, rámec sa stal významným nástrojom a budúci rámec práve predstavuje veľmi dobrú príležitosť pre nás, aby sme našli vhodné zdroje. E, čas váš upršal, pán predseda hovorí. A toto je presný indikátor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, Brexit nie je dôvod na krátenie fondov, ako hovoria mnohí. Napriek tomu, že tu budeme mať výpitky, výpadky, by sme si mohli toto zobrať ako príležitosť na to, aby sme si povedali, aký typ Európy chceme a potom poskytnúť na to rozpočty. E, ako z e, národných zdrojov, ako aj z vlastných zdrojov EÚ. Ale musíme sa rozhodnúť pre našu víziu. Zdá sa niekedy, že tá situácia ako keby bola naopak, teda už máme peniaze a potom hľadáme, kto je silnejší, aby si ich vzal. Pamätáte si na noc dlhých nožov v e, Európskej rade. Business as usual to už dnes neplatí. Európska únia sa musí presadiť, musí byť dobre vysvetlená občanom a získať demokratickú podporu. Musíme eh, lepšie hovoriť o flexibilite a bezpečnosti eh, nášho financovania. Princíp e, pridanej európskej hodnoty trvá, ale hlavná pridaná hodnota EÚ je, že ju udržíme pri živote a bude silná a odolá euroskeptickým a populistickým trendom. A udržanie funkčnosti európskeho systému znamená, že nezničíme Európsku úniu. Chcem zdôrazniť niekoľko funkcií ktoré by mal európsky rozpočet splniť. Financovanie kohézie v ekonomicky a sociálne rozdelenej Európe. Vytvorenie makroekonomickej stabilizačnej funkcie v EÚ, posilnenie e, distribučnej e, funkcie, pokiaľ ide o zapodievanie sa nerovnosťami a potom vytvorenie európskych spoločných hodnôt a pridelenie zdrojov pre tieto hodnoty. A mali by sme mať európskeho finančného ministra, ktorý bude mať patričné právomoci. Ďakujem. Merci. Je vais demander à nos deux... Ďakujem. A teraz sa obraciam na uh, spravodajcov, aby uzavreli túto bohužiaľ príliš krátku diskusiu. Každý dostane jednu minútu, ak to je možné. Uh, no vy chcete, aby som povedala áno alebo nie? E, e- Podobne ako vždy v politike máme rozličné nástroje a to robí politický život bohatým. Niektorí zdieľame názor, že by sme chceli vyjasniť, čo chceme od EÚ a chceme viac od EÚ. A to ale neznamená, že chceme väčší rozpočet, ale chceme jasne povedať. Chcete si ponechať rovnaký štandard. Nie je ten istý rozpočet. Chcete ten istý štandard ako pred Brexitom aj po Brexite. Ako chceme zmeniť štandardy politik v EÚ? Ak chceme zachovať rovnaký štandard politik, tak je nevyhnutné, aby sme si povedali, koľko to bude stať a ako na to nájdeme peniaze. Či už ide o národné zdroje alebo vlastné E, zdroje. Nejde o to, aby sme mali väčší rozpoč. My nemáme túto ambíciu, ale ako parlament, ktorý pozostáva z rôznych politických skupín, chceme jasne povedať, že to, čo si myslíme, je, že nechceme redukovať, znižovať ambície EÚ. A ak vlády sa rozhodnú doplniť nové prvky ako obrana, bezpečnosť, tak kladieme otázku. V poriadku, súhlasíme, ale ak tu máme tieto nové výzvy, kde na to budú peniaze? Kde, budeme, kde nájdeme prostriedky na nové výzvy? Buď teda definujeme nové výzvy a musíme na to poskytnúť peniaze, alebo nie. A my si myslíme, áno, mali by sme pridať tieto výzvy, ale je nevyhnutné, aby sme jasne vyjasnili, odkiaľ na to získame prostriedky. Musíme posilniť rozpočet rozumným spôsobom. Ďakujem a teraz má slovo Izabel Toma. Jedna minúta. Prepačte. Chcem jednu dôležitú vec upresniť. Nejde o to, že chceme zvyšovať rozpočet my vlastne nebudeme zvyšovať e, rozpočet, my ho dáme na tú úroveň, kde sa nachádzal pred odchodom Spojeného kráľovstva. My nie sme ochotní znižovať naše ambície, ale to nehovorím iba ja, to hovorí rada v prvom rade. A okrem toho ešte sa navrhujú nové ambície, ktoré sa musia financovať z rozpočtu. No a tomu musíme jednoducho vyhovieť. Pán Mulder, e, to je presne to, čo hovoríme my. My nechceme nové programy. Eh, respektíve nechceme nové programy bez nových zdrojov. Ak chceme nové programy, treba na to nové peniaze. Na tom teraz pracujeme. No a ešte na záver sa chcem poďakovať eh, portugalskému parlamentu je to vynikajúca iniciatíva, to, čo vy teraz robíte a dúfam, že sa to rozšíri do všetkých národných parlamentov. Jan Olbricht a ja, aj všetci kolegovia z rozpočtového výboru, výboru vám budeme počas celých rokovaní samozrejme kedykoľvek k dispozícii. Ďakujem a teraz e, prejdeme na druhý panel a slovo dostane pani Evgenia Angelova Eh, vy, eh, poslanci národných parlamentov, eh, ste takisto nositeľmi pridanej európskej hodnoty. Na národnej úrovni musíme takisto naplniť všetko, čo občania od nás očakávajú a v niektorých politikách jednoducho nastal čas, aby sme ich začali realizovať na európskej úrovni ak sa zvýši európsky rozpočet, musia sa znížiť národné rozpočty presne na euro a tým by sme preukázali smerom na vonok, že existuje pridaná európska hodnota. Pokiaľ ide o také výzvy ako migrácia alebo obrana, na národnej úrovni už to nie je efektívne riešiť a preto by sa mali tie rozpočtové prostriedky presunúť na európsku úroveň, aby sme ukázali, že globálne tie finančné prostriedky sa nenavýšili, že jednoducho verejné výdavky v Európe, globálne verejné výdavky sa nezvyšia tým, že presunieme niektoré e, finančné prostriedky na európsku úroveň. A teraz sa ešte musia vymeniť spravodajcovia. Pán Janoš Levandovský a Gerard Depre prídu medzi nás sem na tribúnu. Pán Vioty e, nás takisto opúšťa. A Alan Lamassur príde ešte sem medzi nás. Thank you, honorable chair. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, je mi cťou, aby, že môžem spolupredsedať tomuto zasadnutiu rozpočtových výborov národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Chcem povedať, že Bulharsko eh, preberá poprvýkrát predsedníctvo Rady EÚ a preto je pre nás dôležité, aby sme sa naučili byť efektívni. Európsky parlament a, Európsko, a národné parlamenty preukázali pri viacerých príležitostiach, že nie sú konkurentmi. Vieme spolupracovať pre spoločný záujem európskych občanov a posilniť ich demokratický hlas naše spojené úsilie môže byť účinným nástrojom, aby sme približili občanov Únii. Podľa mňa posilňovanie tejto spolupráce by malo byť mílnikom každej našej spolupráce. Takéto spoločné e, stretnutia sú veľmi dôležité v dobe rastúceho populizmu a spochybňovania inštitúcií ako takých. spoluprácia, konkurencia a solidarita. To sú heslá, ktoré Európskej únii dal Jacques Delors. Musíme používať spoločné intelektuálne potenciály, ktoré budú odrážať spoločný záujem občanov EÚ a musíme prekonávať ťažkosti. Mladá generácia Vzdelávacie inštitúcie musia zohrávať dôležitú úlohu pre budúcnosť EÚ. Potrebujeme novú energiu, nové nápady a musíme e, vzbudiť vysoké očakávania medzi občanmi. Je to poprvýkrát od druhej svetovej vojny, že je pred nami riziko, že generácia dnešných mladých ľudí e, sa bude mať horšie ako ich rodičia dnes mnohí, členovia, e, mnohí obyvateľia EÚ považujú e, túto inštitúciu za príliš vzdialenú ich životu. Potrebujeme, aby Európska únia ponúkala praktické riešenia, či už sú to finančné, politické, ekonomické, kultúrne riešenia. Občania si kladú otázku, ako EÚ zlepšuje ich životný štandard a očakávajú jasnú odpoveď. Je na nás, poslancoch, aby sme túto odpoveď poskytli. A musíme byť úprimní v tejto odpovedi. Inak sa dostaneme do oblasti fantázie. E, potrebujeme prosperitu, rovnosť, blahobyt a udržateľnosť. Je dobré, aby sme si pripomínali princípy, ktoré nás spájajú ako Európanov e, pri spoločnom úsilí v týchto dobách Európska únia potrebuje sílu a odhodlanosť, aby sme boli jednotní a lepšie dokázali odpovedať na očakávania našich občanov. Ide o bezpečnosť, hospodárstvo, sociálnu inklúziu, ochranu životného prostredia a tiež o zmeny klímy. Je dôležité, aby Európska únia sa vyrovnala s technologickými zmenami aby sme zabezpečili udržateľnú budúcnosť pre všetkých občanov, najmä pokiaľ ide o výzvy meniaceho sveta. Musíme e, ponúknuť nové možnosti, citlivé otázky, ako je rozpočet pre budúce obdobie, musia byť pre tom spoločné diskusie, musíme pozorne počúvať, aké e, otázky kladú občania komunikácia zo strany EÚ musí byť našim najdôležitejším cieľom, lebo aj revolučné myšlienky a riešenia sa môžu zlyhať, ak takéto riešenia e, nebudú správne odkomunikované, nepodaria sa. Viacročný finančný rámec má kľúčový význam pre sociálny, hospodársky rozvoj únie v budúcnosti. Ako očakávame, musíme sa vyvážene sústrediť na výnosy aj náklady nášho spoločného rozpočtu. A toto je veľmi dôležité. Samozrejme, pozrieme sa na podrobnosti hneď ako dostaneme podrobnosti rozpočtu od Európskej komisie. A skúsim sa skrátiť moje vystúpenie, ale Chcem teraz odzvať slovo pánovi Janušovi Levandovskému a Žerovi Dupré, spolu s pravodajcom, pokiaľ ide o vlastné zdroje. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, dobrý večer. Vám prajem sme dvaja spravodajcovia, ale jeden hlas. Takže vítam vás všetkých e, zvolených zástupcov jednotlivých e, krajín Európy. Diskutujeme o, e, za prítomnosti môjho priateľa Alana Lamasúra, ktorý tu sedí vedľa mňa, o, túto dôležitú tému. On je živou pamäťou predchádzajúcich pokusov, ako upraviť, ako zmodifikovať e, stranu príjmov rozpočtu. Nie veľmi úspešne, ale budeme sa opäť snažiť, e, nenecháme sa znechutiť predchádzajúcimi neúspechmi a budeme sa opäť snažiť. E, Tiež chceme pozbudiť komisiu, aby bola odvážna v týchto úsiliach. Dva kroky, ktoré boli v daň z finančných transakcií a zjednodušenie DPH, ktoré zároveň e, sa týkali zrušenia britského rabatu a od, odpoveď e, Londýna bola okamžite nie a to bol koniec celého príbehu a čo zostalo bola len zlepšená spolupráca medzi štátmi, pokiaľ ide o daň z finančných transakcií. Ale opäť sa o to pokúsime, pretože v tejto súvislosti by mohol Brexit používať, predstavovať istú príležitosť. Možno členské štáty by mohli byť flexibilnejšie vzhľadom k novým výzvam e, financovaním fresh money. Takže snažíme sa, e, budeme sa snažiť v uznesení, ktoré príjme e, výbor pre rozpočet tento týždeň, byť odvážny, ale nie provokatívny. E, to znamená, že nebudeme provokovať a navrhovať nejaké zmeny zmluvy a chceme ďalej potvrdiť fiškálnu suverenitu národných parlamentov zdaňovanie to je prerogatívum Národného parlamentu a malo by to zostať v kompetencii národných parlamentov, ale vieme a paradox existujúceho systému je, eh, že o čo väčšie sú príspevky, o to viac vnímajú členské štáty ich ako príspevky a nie ako investície do Európskej únie, a potom je tu e, logika, ktorá je súčasťou týchto rokovaní, kde každý to považuje za úspech alebo neúspech na základe čistej pozície, ktorú daná krajina má. Potom e, je veľmi jednoduché kritizovať existujúci systém, ale paradoxom je, e, že silná kritika to, napriek silnej kritike tento systém je od konca 80. rokov pomerne stabilný a preto prichádza teraz náš tento pokus a to, čo je najkontroverznejšie je, aké, akí budú kandidáti pre nové vlastné zdroje. Chcem povedať, e, snažíme sa urobiť kompromis medzi viacerými kandidátmi, nik nie je dokonalý, takže opäť DPH, zjednodušenie DPH, bez Britov by to možno mohlo byť trošku jednoduchšie. Potom daň z finančných transakcií, e, e, nie je to ani dan finančných aktivít, ale išlo by o zdaňovanie transakcií za účelom e, zniženia priestoru pre špekulácie na finančných trhoch. Tu nejde o zdaňovanie súkromných domácností v ich každodennej činnosti. Toto je iný druh e, finančnej e, transakcie. To, čo prichádza v našom návrhu, je tiež e, možný, možný podiel korporátnej dane, ktorá by mohla byť rozšírená, či nie. Na to však potrebujeme ešte veľa expertízy na digitálny sektor. A pokiaľ ide o moju krajinu, najťažšie je nájsť e, niečo, čo presadzuje e, klimatické zmeny, boj proti klimatickým zmenám, ako i environmentálny druh zdanenia. Minimálne v našom návrhu je to, čo je najneutrálnejšie, takzvaný Carbon Border Adjustment Text. Nie je to e, špecifické tá uhlíková daň, je to, ide o zdaňovanie dovozov, ktoré pochádza z krajín, ktoré nemajú porovnateľný systém s našim ETS, s našim systémom obchodovania s emisnými schémami. Samozrejme, existujú i ďalšie e, návrhy, ktoré sa dajú zahrnúť. Niektoré sú predvídateľné príspevky z tretích krajín alebo zdaňovanie e, miest zamestnancov v inštitúciách, niektoré menej predvídateľné, sú to, po, e, sú to pokuty a tu skrátim náš dlhý návrh, e, v rámci ktorého sa snažíme e, snažíme to presadiť v snahu úsilia komisára Oettingera. Ďakujem. Thank you, Mr. Lewandowski. Uh... Pekne, pán Lewandowski. Pán Dupruj, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja súhlasím plne s tým, čo povedal Januš Levandovský, môj e, spoluspravodajca a kolega. A chcel by som zhrnúť, e, aká je naša pozícia teraz v takom všeobecnejšom rámci potrebujeme, a to je jasné, nové zdroje na európskej úrovni. Ja počúvam niektorých tu v sále, ktorí hovoria, že európsky rozpočet je príliš veľkou záťažou a neustále rastúcou záťažou. Keď sa pozriete na to, koľko predstavuje európsky rozpočet v porovnaní s HNP v roku 93, 3 až 96 európsky rozpočet predstavoval 1,25 HNP a VFR rokov 2014 až 2020 eh, tu ten európsky rozpočet predstavoval 1,03 HNP. To znamená, že za posledné roky európsky rozpočet sa znížil je, jeho podiel na európskom bohatstve sa znížil. Ďalšia, ďalší argument. E, často vidíme, že členské štáty sa rozdeľujú na čistých príjimateľov a čistých prispievateľov. Samozrejme, má to pravdivú podstatu, ale tí čistí prispievateľia si neuvedomujú vždy, čo všetko ťažia z tej Európskej únie, z európskeho systému. Majú prístup k obrovskému európskemu trhu s harmonizovanými normami na produkty a služby a používame spoločnú menu. To znamená, že keď sa takto mechanicky delíme na dva tábory čistých prispievateľov a čistých e, e, poberateľov peňazí, to je e, umelé a nesprávne rozdeľovanie. Tretia vec, Eh, hovoríme teraz o nových zdrojoch. Eh, Brexit vygeneruje veľkú stratu, ale týkajú, čakajú nás nové problémy a nové výzvy. To všetko tu už bolo spomenuté. A my musíme naozaj zlepšiť našu výkonnosť v mnohých eh, sektoroch, napríklad kontrola vonkajších hraníc. To je maximálna výzva. Musíme Eh, regulovať migračné toky a takisto musíme zachovať eh, vnútornú rovnováhu, politickú rovnováhu európskej spoločnosti. Komisia zverejnila nový dokument, kde hovorí, že eh, máme na výber teraz zo štyroch scenárov, pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc a to maximál, ten maximálny scenár predstavuje skutočnú spoločnú kontrolu vonkajších hraníc a to by e, stálo 150 miliard eur e, na 7 rokov. A ten prvý minimálny scenár je samozrejme oveľa lacnejší, ale my si musíme zvoliť teraz, čo chceme v najbližších rokoch a koľko na to dáme peňazí. Ja som ešte počul um, jednu pripomienku ohľadom európskej úrovni my zajtra nevytvoríme európsku daň na európskej úrovni. Janúš povedal, že my nezasiahujeme do daňovej suverenity členských štátov. Všetky návrhy, ktoré predkladáme v oblasti vlastných zdrojov, ktoré majú ísť do európskeho rozpočtu, to sa opiera už o existujúce dane. My nevytvárame novú HDP iba e, si spoločne definujeme určité percento z existujúcej DPH a toto percento ide do európskeho rozpočtu. A to isté, konsolidovaný daňový základ e, zdaňovania európskych spoločen- spoločností alebo daň z finančných transakcií. To je to isté, to sa opiera o existujúce základy, alebo takisto aj nejaký druh ekologickej zelenej dane. My nevytvárame nové dane, my um, sa opierame o existujúce dane, ktoré už existujú v členských štátoch a časť uh, príjmu by sa vyčlenila do európskeho rozpočtu. Niektorí kolegovia sa domnievajú, že najspravodlivejší príspevok je určitý podiel, národný podiel e, na HNP. My nezrušíme národný príspevok, my iba znižíme relatívne jeho význam. Uh, Počas najbližších 7 rokov by sme chceli znížiť národné príspevky o 40 a e, to zníženie sa má kompenzovať tými novými zdrojmi, ktoré spomínal Januš. A toto by malo byť všetko v jednom vyváženom balíku. To je všetko, pani predsednička, z mojej strany. E, ďakujem, kolegyne, kolegovia. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Depre. A Teraz odozdávam slovo pánovi Elon Masur, ktorý je členom eh, skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem zdôrazniť niekoľko bodov, ktoré tu už spomenuli kolegovia. Poprvé, reforma financovania európskeho rozpočtu. Tomu sa jednoducho nevyhneme. To je nevyhnutná vec pretože sa tu otvárajú obrovské nožnice medzi bežnými e, doterajšími národnými príspevkami, ktoré sa zásadne znížia s odchodom Spojeného kráľovstva. A na druhej strane tu máme zvýšenie e, potrieb nové zodpovednosti Európskej e, únie, nové právomoci, ktoré sú už schválené. Vlády členských štátov už schválili nové úlohy pre Európsku úniu, riešenie migrácie, boj proti islamskému terorizmu, riešenie klimatických zmien a takisto nové partnerstva, najmä s Afrikou. Ak máme všetko toto riešiť, doteraz sme na to mali e, rôzne nástroje. Napríklad pre každú problematiku existoval nejaký fond. Volal sa napríklad Trastový fond. Ale podľa môjho názoru toto predstavovalo mrhanie finančnými prostriedkami. Mali by sme to všetko opäť vrátiť do európskeho spoločného rozpočtu. Ďalšia vec. Táto reforma európskeho rozpočtu to nebude žiadna revolúcia, ako povedal Gerard Depré. Nejde o to, že chceme prenášať e, daňovú zvrchovanosť členských štátov na úroveň EÚ. Toto ostáva všetko na úrovni členských štátov a národných parlamentov. Ide o to, že Európsku úniu my budeme považovať za teritoriálny organizmus alebo určité územie, ako je to napríklad vo Francúzsku. E, niektoré regióny a niektoré e, mestá vo Francúzsku využívajú daňové zdroje. Francúzsky parlament dá povolenie určitým teritoriám a určitým mestám využívať e, príjmy z určitých daní a tie podmienky sa stanovia všetky, všetky vopred na úrovni parlamentu. Počas prvých 20 rokov existencie Európskeho hospodárskeho spoločenstva e, fungovalo Európske hospodárske spoločenstvo takýmto spôsobom, bez národných príspevkov. Od prvých dní to bolo zapísané v zmluvách. Mali sme vlastné zdroje. Poprvé, colné príjmy. V časoch protekcionistickej politiky príjmy z cieľ boli veľmi vysoké. Potom tam boli príjmy z DPH. E, vtedy to bol ešte trošku iný systém ako dnes. A takisto sme mali daň, ktorú by sme dnes nazvali federálnou daňou. Vtedy existovala e, daň z obratu podnikov, ktoré pracovali v oceliarskom a uholnom priemysle. E, bolo to zapísané v prvej zmluve o Európskom spoločenstve a toto dnes už neexistuje. Potom sa to všetko zmenilo. Dnes sa európsky rozpočet e, financuje z národných príspevkov, ale my sa teraz chceme vrátiť vlastne k tým pôvodom európskeho rozpočtu. K, tomuto, ako, k tomu, ako to fungovalo kedysi. E, pokiaľ ide o vlastné zdroje, nebudem už nič hovoriť. Podporujem to, čo už povedali spravodajcovia Európskeho parlamentu, ale zdôrazňujem, že ak E, sa vlády zhodnú na vytvorení nového zdroja. Posledné slovo bude mať aj tak Európsky parlament a takisto národné parlamenty. Existuje, to, existuje tu právo veta. No a ešte chcem nadviazať na to, čo povedal pán Artui. Musíme sa uistiť, musíme si vysvetliť, že keď my tu na európskej úrovni minieme jedno euro, tak to zodpovedá jednému ušetrenému euru na, euro, na národnej úrovni. Ak teda prenesieme viac eh, práce na európsku úroveň, tak musíme presunúť z národnej úrovne aj financie na európsku úroveň a to eh, cez eh, daňové zdroje a musíme zabezpečiť e, to, čo si žiada daňový poplatník. Daňový poplatník ostáva nezmenený. To je občan členského štátu, ktorý platí dane. Či už ide o politiku na národnej, regionálnej alebo európskej úrovni. A my musíme zaručiť tomuto daňovému poplatníkovi, poplatníkovi že prenesenie rozhodovania na európsku úroveň nezvýši jeho daňové zaťaženie. Musíme mu zaručiť, že sa efektívnosť výkonu týchto právomocí zlepší. My máme systém národných auditov a Európsky účtovný dvor a tento dvor kontroluje, keď sa vytvára napríklad nová Európska agentúra, alebo ak dostane nové právomoci administratíva, tak o, mm, Európsky dvor auditorov kontroluje a bude kontrolovať, e, že tie peniaze sú správne míňané a že sa dodržiava princíp subsidiarity. Ďakujem. Ďakujem, že ste sa pridržali ročníckého času. Teraz e, členové národných parlamentov, pán Šlachta z Polska. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pán predseda prv povedal, že národné parlamenty môžu hovoriť slobodne, takže chcem vyjadriť eh, názor parlament, polského parlamentu a vlády. My sme pripravení na diskusiu o piazočnom finančnom rámci po roku 2020. Uvedomujeme si, aké pred, nám, aké pred nami sú výzvy. Vieme, že sa musíme postarať o bezpečnosť občanov. nie je len o vojenskú bezpečnosť, ide aj o energetickú bezpečnosť napríklad. Preto máme veľmi špecifický názor na Nord Stream 2. My tvrdíme, že presadzovanie priorít musí zodpovedať cieľom kohéznej a spoločnej polnotvárskej politiky. Potrebujeme ctižiadostivé ciele, pokiaľ ide o rozpočet EÚ Nemyslíme si, že rozpočet EU by mal byť nižší. Zaujíma nás návrh komisára Oettingera. Navrhol rozpočet EÚ o výške 1,1 HNP. a aj vlastné zdroje by mali byť navýšené. Ďakujem. Thank you. And the next um, person... Ďakujem. Ďalej pán Björn Wiesel zo Švédska. Tak, ja vill först kommentera budgetdiskussionen. Den svenska positionen är känd. Vi är EU-vänliga. Ďakujem. Chcem sa teda vyjadriť eh, k európskemu rozpočtu. Eh, švedská pozícia. Po Brexite ťažko budeme môcť eh, motivovať našich občanov. Ťažko vysvetlíme, že Európska únia bude vynakladať viac peňazí. My už sme si vypočuli, že sú členské štáty, ktoré sa znepokojujú kvôli migrácii. My potrebujeme peniaze na migráciu a klimatické zmeny a musíme ich niekde nájsť v rozpočte. Musíme uplatňovať rozpočtovú disciplínu a, a vyvolávať dôveru môžeme nájsť peniaze napríklad v spoločnej poľnohospodárskej politike. A pokiaľ ide o dane, daňo, zdaňovanie, musíme podporovať e, hospodársky rast a e, krajiny s nízkymi daňami e, ich musia zvýšiť. A Európska únia zasahuje teraz do možností členských štátov Musíme teda sa musíme zamýšľať nad tým, ako e, odstraniť nerovnosti a ako vyhovieť občanom. Ďakujem. Thank you. Uh, the next statement. Ďakujem. Pán Jose Manuel z Portugalska. Nech sa páči. Ďakujem, toto je veľmi významná diskusia. A je to aj diskusia, ktorá veľmi ľahko nás môže zaviesť do populizmu. Vidíme, že sú tu ľudia, ktorí chcú navýšiť, posilniť rozpočet a potom povedia, že ale si neželajú nové vlastné zdroje. No a v súčasnom systéme to by znamenalo vyššie národné príspevky a takisto e, by to znamenalo väčšie daňové zaťaženie občanov. A my musíme vysvetliť, že ak chceme zvýšiť objem rozpočtu, najjednoduchšie je to urobiť takými zdrojmi, ktoré nebudú penalizovať občanov. Iní zasa chcú zachovať súčasný systém. Ehm, teraz e, fungujeme na základe národných príspevkov ministri financií sa správajú, ako keby oni boli majiteľmi rozpočtu. Niektorí sú ale viac majiteľmi ako iní. A e, toto je nesprávne rozlišovanie v súčasnom systéme medzi štátmi, ktoré, ktorí sú e, čistí placovia a tými, ktorí predstavujú čistých príjemcov. E, 80 rozpočtu pochádza od členských štátov. Nemecko a Francúzsko predstavujú 38 e, celého rozpočtu 28. Ale sú to v skutočnosti občania, ktorí sú majiteľmi rozpočtu. A všetci, člen, všetky členské štáty sú v podstate príjimateľmi, profitujú z rozpočtu. A tí, ktorí dávajú viac, ako dostávajú, oni využívajú to verejné dobro, ktoré sa vytvára rozpočtom. 94 rozpočtu ide na investície. Neviem, či to všetci občania vedia. Toto všetko sa e, vracia do členských štátov. Približne 80 tých peňazí sa vracia do členských štátov musíme sa konečne zamyslieť nad tým, koľko by nás stalo, stálo peňazí, keby sme zrušili všetky tieto politiky. Máme tu Spojené kráľovstvo. Spojené kráľovstvo je čistým prispievateľom a medzičasom už dobre chápe, koľko bude stať odchod z Európskej únie. A to je naozaj vyššia cena ako tá, ktorú platí teraz. A... Ďakujem, pán Fernández. Teraz má slovo pani Tilaj, Sabin Tilaj z Francúzska. Prosím, dodržte dvojminútový čas. Ďakujem. Sledujeme túto diskusiu od začiatku a vidíme, že tu stojíme pred skôr politickým problémom. Ide tu o politickú vôľu. Sú to všetko politické otázky. Vo, v, všeobecnom kontexte sa všetci zhodujeme na tom, že už sa nevyhneme reforme, ale teraz ide o to, či sme naozaj osudovým spoločenstvom a čo chceme robiť spolu. A to je otázka, na ktorú si musíme odpovedať my, ale aj občania, občania, ktorí platia dane. V tejto otázke sa jednoducho už nevyhneme. My, národní poslanci, ak máme akceptovať európsky rozpočet, tak my sa zasa zodpovedáme našim občanom, daňovým poplatníkom. Francúzsko navrhlo e, občianské konzultácie, ktoré e, spustil pán Macron. 25 členských štátov akceptovali tento návrh, túto ponuku a e, budú takisto organizovať tieto konzultácie s občanmi a v rámci týchto diskusí by sa malo hovoriť aj o európskom rozpočte. Aké sú veľké výzvy Eh, ktoré musíme riešiť a, a možno to nám poskytne aj taký väčší priestor na to, aby sme mohli skutočne rozhodovať o rozpočte. Ďakujem. A teraz pani Izabel Tomá, spravodajkyňa. Ďakujem, pani predsednička. Jedna minúta ešte. Um, skupina na vysokej úrovni, kde sa zúčastnil aj pán Lamasur, urobila veľkú prácu a tam e, sme sa snažili dostať sa všetci k tej istej myšlienke. Poprvé, členské štáty a národné rozpočty um, sú vlastne príjimateľmi vlastných zdrojov a majú byť príjimateľmi tých vlastných zdrojov. Tieto vlastné zdroje by mali odľahčiť um, národné rozpočty mali by z nich odobrať tú ťarchu platenia do európskeho rozpočtu. Tým národné rozpočty dostanú väčší manevrovací priestor. Európsky rozpočet už nebude bremenom na pleciach národného rozpočtu. No a tie návrhy, ktoré predkladajú naši spravodajcovia, e, berú do úvahy to, že nesmieme zaťažiť viac občanma, občana, ktorý už e, platí veľa daní na národnej úrovni, a mali by sme sa snažiť práve zaťažiť tých, ktorí neplatia dane, ktorí neprispievajú k verejnému blahu, ale využívajú infraštruktúru, dobré vzdelávanie a tak ďalej. A toto je podstata nášho návrhu. Thank you, Mrs. Thomas. Ďakujem, pani Thomas. Náš čas sme vyčerpali. Teraz dám slovo panelistom, ak si prajú prehovoriť 30 sekúnd, možno minútu, aby to zhrnuli. Praje si niekto prehovoriť? Pokúsim sa to zhrnúť. Hovoríme o nových vlastných zdrojoch, ale e, nejde o zanedbávanie HNP príspevkov. E, toto sa dalo očakávať. E, ide o akési automatické prispôsobenie a vlastné zdroje sú menej predpovedateľné. No a ide tu tiež o otázku politickej vôle. A, a ako splniť e, túto nesplniteľnú misiu a zmeniť ju na splniteľnú. budeme hovoriť o návrhu e, Hovorili sme o návrhu predsedu, e, teda komisára Oettingera, keď predsedníctvo malo Rakúsko a to nebolo jednoduché a mm, e, Rakúsko je rozhodujúce a bude rozhodujúce, pokiaľ ide o obdobie júl až december. A myslím, že tam si bude možné to splniť de, de, de ce bref... Ďakujem, pani predsednička. Bola to stručná výmena názorov, ale už sa tu objavuje jeden trend, aby sme odôvodnili, na čo potrebujeme tie nové prostriedky. Musíme sa e, dohodnúť na tom, že sme osudovým spoločenstvom. Musíme sa zhodnúť na tom, čo nás spája, prečo sme spolu a prečo chceme uspieť spoločne. Domnievam sa, že po tejto krátkej výmene názorov, predtým ale aj teraz, už tu vidíme tú hlavnú veľkú výzvu, um, ako nastaviť ten budúci VFR. Musí tu byť rovnováha medzi politikami, ktoré chceme zachovať. Mnohí obhajujú veľmi vášnevo koheznú politiku a poľnohospodárskú politiku, no ale musíme vytvoriť aj miesto na tie nové problematiky, ktoré musia, musíme riešiť. To sa od nás žiada. A to musíme sprevádzať aj dostatočnými finančnými prostriedkami. Len takto budeme tým osudovým spoločenstvom. Ďakujem, pán Lamasúr, pán Depre. Heslo bulharského predsedníctva je, keď sme spolu, sme silní. Mali by sme spolu e, pracovať a vtedy sa nám podarí dosiahnuť úspech. E, spoločná večera bude o 19. hodine v Dome európskej histórie. Áno, začíname teda o 19. takže zostáva nám ešte asi 5 minút. Ďakujem. Od bulharského predsedníctva si veľa slubujeme.